Dámy a páni, mám krátke oznámenie, ktoré by som chcel robiť na úvod. Dostala som požiadavku e, od skupiny EPP, Progresívnej aliancie socialistov a demokratov, demokratov v Európskom parlamente, e, európskych e, konzervatívcov, EFD a skupiny zelených, je tu e, návrh menovania do výborovej delegácie. Zoznam týchto návrhov sa pripojí k zápisnici tohto zasadnutia. A pokiaľ nebudú žiadne námietky pred schválením e, zápisnici, samotné menovanie sa bude považené za schválené. A teraz ideme ku ďalšiemu bodu programu. Ide o ústnu otázku.